Right, good morning everybody. I will, I will make a... Dobré ráno, kolegovia, dovolím si začať, aby sme potom nemeškali. Chcela som počkať na socialistov, ale ešte tu žiaden nie je. Napriek tomu myslím, že by nám to nemalo brániť v pristúpeniu k dnešnému programu. Začíname bodom číslo 7. Ide o navrhované predbežné opatrenia na zmrazenie a zverejňovanie majetku dlžníkov v cezhraničných prípadoch. Ide o stanovisko pre výbor Júri. Autorom nášho stanoviska je pán Stolojan. A teraz budeme hovoriť o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Takže dávam slovo spravodajcovi pánovi Stolojanovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem naozaj stručný vo svojom vystúpení. Máme štyri pozmaňovacie návrhy k môjmu stanovisku a ja som mojej politickej skupine odporúčil, aby, odpor- aby podporila všetky štyri návrhy. Včera večer som však dostal stanovisko pani McCarthy, spravodajkyne, a ona nepodporuje štvorku Návrh číslo 4. Zrejme preto, lebo jeho obsah hovorí o tom, že by sa nemali zverejňovať také aktíva, ktoré, pokry, aktíva, ktoré pokrývajú základné výdavky na živobytie. Pani Mekarty tu bohužiaľ nie je. Pani predsednička, ak to správne chápem, stále podporuje tento pozmeňovací návrh. A je to vlastne jediný návrh, ktorý spravodajkyňa z výboru Júri považuje za nepriateľný Samozrejme, že v každej krajine tá definícia toho, čo sú to tie základné výdavky na živobytie, je iná. Ale inak, v skutočnosti, neviem, prečo by sa mal tento návrh zamietnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Keďže ja som autorka niektorých pozmeňovacích návrhov, tak by som sa tiež chcela viedriť, ale možno Jean-Paul ako prvý. Ja podporím pána Stolojana. Len som chcel povedať, že oceňujeme prácu spravodajcu a EPP podporuje globálne, globálne podporuje pozmenujúce návrhy spravodajcu, o ktorých sa teraz diskysu, diskutuje. Len som chcel vyjadriť môj súhlas a podporu spravodajcovi. Ďakujem. Uh, Niekto ďalší sa hlasí o slovo? Nož tak sa vyjadrím ja. Nebola som síce ani tieňová spravodajkyňa, ale predložila som pozmeňovacie návrhy. Tým, ktorí tu minule neboli, v minulom mandáte, vysvetlím, že e, moje pozmeňovacie návrhy vychádzajú hlavne z prikladania bankových účtov Ide hlavne o štvorku, návrh číslo 4, ktorý hovorí o potrebe aby si ľudia pokryli svoje základné výdavky na živobytie, predtým než dôjde k zhabaniu aktív. Socialisti, Pervan Beres, konkrétne poukázala na to, že v niektorých krajinách je to dokonca, to dokonca vychádza do zákona. Tuším, vo Francúzsku je to tak. Takže toto je to pozadie, ja akceptujem to, čo povedal pán Stolojan že je veľmi ťažké určiť, ktoré sú tieto základné výdavky, ale ja som len chcela povedať, že nemusíte eh, zverejňovať všetko, čo máte na bankovom účte. Tieto základné výdavky na živobytie podľa zákonov členských štátov by sa, vykazovanie, by sa nemuseli vykazovať a boli by teda tieto výdavky aj vyňaté zo zhabania, keď nejakých 500 eur by to mohlo byť. Takže aby ste mali základ, aby teda mm, toto nebolo, nebolo potrebné vykazovať. Toto vychádza, teraz tohto vychádza môj návrh číslo 4 v záujme konzistentnosti by som naďalej podporovala tento návrh, ale samozrejme, že je na poslancoch, ako budú hlasovať. Môžete kľudne požiadať o oddelené hlasovanie o tejto časti. Ja som len chcela vysvetliť, ja som teda len chcela vysvetliť spravodajcovi uh, to pozadie tohto návrhu, že to vychádza z bývalého funkčného obdobia, zo skúsenosti z bývalého funkčného obdobia. Áno, je zrejme, že keď máme jednotný trh, tak by mal byť prístup k cezhraničným krokom, pokiaľ ide o majetok dlžníkov, no a potom pokiaľ ide o bankové zariadenia, že tieto by mali účtovať len skutočné náklady na preskúmanie bankového účtu. Tieto výdavky by nemali byť príliš vysoké, pretože by to bolo kontraproduktívne pre, pre jednotlivcov aj pre malé a stredné podniky by tie náklady boli príliš vysoké. To je teda všetko z mojej strany. Ole sa tuším hlási k správe pána Stolojana. Madam, where are we? Pani predsednička, ja netuším, kde sa nachádzame. Robíme bod 7, hovorí pani predsednička, s tiedeným správodajcom z ALDE, ale ja som si dovolila predložiť nejaké pozmeňovacie návrhy. Tie som teraz tu vysvetlila a môžete som mnou pokojne súhlasiť. Yes, actually I do. Áno, áno, súhlasím. This is not unusual. No už toto nie je nebežné. Chce sa prosím niekto z tých, ktorí prišli neskôr ešte k tomu vyjadriť? Tak pán Stolojan, nech sa páči. Okay, so... Ďakujem pekne. Hovorí pán správodajca. Dobre, takže sme odbavili bod číslo 7, hovorí pani predsednička. Neskôr o tom budeme hlasovať. Teraz pokračujeme bodom číslo 8, zmena a doplnenie nariadenia o ratingových agentúrach. Pán Gozes je spravodajcom. Ide o preskúmanie návrhu správy. Jean-Paul. Ďakujem, pani predsednička. Vidím, že davy prichádza, prichádzajú pre ratingové, ratingové agentúry a ja som z toho načaný, ale ja budem relatívne stručný. Keď sme urobili prvú výmenu názorov, tak som naznačil, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme robili tak, aby európske orgány boli schopné vykonávať svoje kompetencie v tejto oblasti od vytvorenia 1. januára 2011. A to je dôvod, prečo na základe textu komisie som sa obmedzil na pozmenujúce návrhy, ktoré sú relatívne minimálne, aby som len upresnil niektoré znenia a obmedzil som sa na podstatnú otázku, ktorá sa týka zmeny nariadenia, a to je organizácia dohľadu. K ratingovým agentúram by sme mohli veľa povedať a je tu veľa ideí, ale konštatujem, že ak agentúry zohrali určite zlú úlohu v tej ekonomickej a bankovej kríze, ale máme aj tendenciu tu nájsť takého ľahkého obetného baránka. Boli tam samozrejme aj iní aktéry, e, vrátane investorov, ktorí svojou ležernosťou a nedostatkom analýz prispeli skutočne k tomu, že tá kríza vznikla. Takže tieto agentúry síce tiež postupovali laxne, ale ako prednedávnom povedal pán Jean-Pierre Jouet, ktorý je predseda orgánu pre kontrolu, ktorý eh, aj počas francúzského predsedníctva hovoril, je potrebné, aby aj investori sa dezintoxikovali aj od ratingových agentúry. Je pravda, ratingové agentúry robia ratingy, ratingy treba zaintegrovať do európskeho práva alebo fungovania, ale do budúcnosti potrebujeme zároveň upraviť ratingové agentúry, to, čo začala komisia robiť a robí to aj nariadenie z roku 2009 a zároveň postupovať tak, aby finančný svet nezávisel len od tohto jednoho druhu ratingov a hodnotení. aby sme mohli veľmi jemne, pomaly, ale aj rý, teda, pardon, pokojom, ale rýchlo vyriešiť tieto témy, tak som aj počas koordinátorskej schôdze naznačila, aby bola iniciatívna správa k ratingovým agentúram a to by umožnilo prediskutovať ďalšie témy, ako je Európska agentúra, schéma oceňovania, dotácia zvrchovaných E, štátnych dlhov a tak ďalej. A myslím, že kolega už má ideje a nápady, ako postupovať v tejto správe. Táto správa určite priniesie veľmi zaujímavé prvky, ako, aj dokum, ako je napríklad dokument iniciatívy pre rok 2011, aby sa e, doplnila legislatíva pre ratingové agentúry. S veľkým záujmom som si prečítal stanovisko výboru Jury a pána spravodajcu Léneho. Navrhujem kolegom, aby sme sústredili naše úvahy na samotný text, ktorý organizuje dohľad a aby sme nepredkládali pozmenujúce návrhy, ktoré by boli skôr vhodnejšie v tej iniciatívnej správe, ktoré sa budeme venovať neskôr. Termín pozmenujúcich návrhov je 13. október. 26. októbra budeme ešte o tom diskutovať, potom 8. novembra, 9. novembra hlasovať v Ekone a na decembrovom plene budeme hlasovať e, definitívne. Ja dúfam, že nebude veľa problémov v trialógu a takto by sme dosiahli, aby tento text bol účinný a vstúpil do platnosti od 1. januára 2011. To je v každom prípade aj cieľ, ktorý sme si stanovili, nezabúdajúc, že európsky dohľad ratingových agentúr je prvý atribút, ktorý sme udelili ESME a je teda spôsob, ako môžeme tomuto orgánu dodať konzekventnosť, konzistentnosť v jeho kompetenciách. Ďakujem za pozornosť. Grazie, signora. Pán Pitela. Ďakujem, ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať eh, kolegovi za jeho vysvetlenie. Myslím si, že text je naozaj optimálny. Veľmi otvorene budeme navzájom spolupracovať, ako sme e, robili aj v minulosti. To je skutočne veľká skúška parlamentu, čo sa týka e, tejto odbornej legislatívy upravujúcej ratingové agentúry a deriváty. Parlament má možnosť presadiť e, metódu dohľadu a uvidíme, či skutočne existuje politická vôľa prideliť e, týmto novým orgánom príslušné kompetencie, alebo či sú to e, len e, nové nič neznamenajúce organizácie, ako to chcú viaceré vlády. Toto je jeden z krokov na dlhej ceste, Eh, počas ktorého parlament môže prejaviť eh, svoj eh, názor. Musíme mm, sa snažiť vyťaziť aj naďalej po obsahovej stránke a čo sa týka správnej legislatívy pre túto oblasť. Chcem zdôrazniť, že práve oblasť ratingových agentúr je oblasťou, kde sa pracovalo za kulisami čo sa týka e, zaobchádzania e, s tretími krajinami. Ako to e, vyzerá s, týmto, s týmito systémami presadzovania? Parlament navrhovaný systém zamietal. Čo sa týka správy e, pána Gozesa článok 8, zverejňovanie informácií. E, štrukturované produkty. To je určite veľmi dobrý krok, aby sa vyrovnala konkurencia v tejto oblasti. Zdá sa mi, že z tohto smeru je to vyvážená e, správa. Čo sa týka článku 36 e, sankcií, tam by som rád predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov. Preniesť um, kompetencie na komisiu na miesto na orgán mm, správajúci cenné papiere. To sa mi nezdá byť správne pretože potrebujeme e, mať lepší dohľad nad ratingovými agentúrami, čiže musí mať aj možnosť udeľovať e, sankcie, než aby bola povinná tak úzko spolupracovať s komisiou. Bolo by veľmi dobré, ak by sme e, tu nezaostávali za e, návrhom rady, čiže e, rada aby niečo najprv rada stanovila a potom komisia a my následne, toto nám nepripadá rozumné. Potrebujeme dobrú definíciu pre rozsah pôsobnosti ESMI a určite sa nám podarí nájsť aj dobrú úpravu týchto sankcií. Ak e, chce samozrejme, ak chce komisia stanovovať výšku sankcií, um, nech sa páči, ale všetci sa budú zasadzovať o to, aby ESMA tieto kompetencie získala. Ďakujem. Ďakujem, rád by som sa na úvod poďakoval kolegovi Gozazovi, že si vôbec našiel čas na to, aby sa zaoberal touto problematikou, pretože vieme, že toho času sa e, veľmi intenzívne e, zaoberá aj smernicou o alternatívnych e, investíciách tieto ustanovenia sú relatívne nekontroverzné. Ide tu najmä o prispôsobenia technickej e, povahy, aby skutočne ESMA od prvý budúceho e, roku mohla fungovať a tiež vykonávať dohľad nad ratingovými agentúrami. Mám nasledujúce pripomienky. Súhlasím s kolegom, že je mm, nevyhnutná, musí byť pod potrebné, aby ESMA e, mohla delegovať aj niektoré úlohy na národné agentúry. Pokiaľ ide o veľmi malé alebo len lokálne pôsobiace agentúry. Po druhé, súhlasím s jeho slovami, že registrácia v budúcnosti e, nesmie, prechádzať, e, nesmie prebiehať len v angličtine, ale musí to byť v angličtine a v nejakom inom úradnom jazyku Európskej únie. A potom si myslím, že je veľmi e, dôležité e, povinnosť e, ESMI poskytovať správy národným agentúram trochu upraviť. Vo väčšine záležitosti súhlasím so Jean-Paulom, ale mám predsa len niekoľko pozmeňovacích návrhov. Ten prvý sa týka jeho návrhu, aby agentúry, ktoré emitent oficiálne nepoveril vypracovaním rejtingu, majú tiež mať prístup k informáciám. Toto považujem e, za e, dobré a správne, ale nie som si istý, že e, môžeme konštatovať, že v takomto prípade 10 údajov z 10 nahliadnutých údajov sa má robiť nezávislý rating chceme posilniť e, konkurencieschopnosť a chceme, aby e, sa k slovu dostali aj agentúry, ktoré inak nie sú poverované. Pracujeme tu s určitou percentuálnou sadzbou, 10% alebo nejaká iná percentuálna sadzba ako akýsi stimul, ktorý vytvárame. A tu by sa priam ponúkala e, zmena smernice o výške vlastného kapitálu aby e, e, sa kogentne tam ustanovilo, že je povinné e, využívať takýto neobjednaný rating. Po druhé, nie je mi zatiaľ jasné, čo sa udeje s takými ratingovými agentúrami, ktoré uh, už uh, autorizovala, pripustila národná uh, E, prispustili určitý národný e, orgán. Je to e, automatické, teda je registrácia priesme automatická od prvého prvý prevezme všetky autorizácie alebo je potrebné, aby všetky agentúry opäť predložili žiadosť o registráciu a ak áno, či máme na to nejaké zjednodušené konanie. A ďalšia záležitosť je, že dnes ešte nevieme, aké zdroje, najmä teda aký personál ESMA bude potrebovať, aby mohla vykonávať riadny dohľad nad ratingovými agentúrami. Vieme, že momentálne personálne vybavenie ESMA je slabé. Určite bude potrebné, aby e, prijali e, viac personálu a musí to byť kvalifikovaný personál. Preto chcem navrhnúť, aby sme po jednom roku posúdili kriticky fungovanie ESMI, posúdili jej počet personálu, posúdili zdroje a následne rozhodli o prípadných zmenách. Je v súvislosti s s ratingovými agentúrami ešte celý rád veľmi zaujímavých tém a preto aj táto iniciatívna správa, správa z vlastnej iniciatívy, napríklad čo sa týka e, závislosti od finančného systému, je e, to skutočne e, potrebné, aby tie ratingové agentúry pôsobili v takejto veľkej miere, aby sa vždy požadovalo od nich hodnotenie, kto má platiť za ratingy Musíme e, celý proces urobiť intenzívnejší. E, musíme zvážiť, ako to chceme v Európe vyriešiť, či to má byť e, vo forme nadácie, alebo či majú byť viaceré takéto orgány dohľadu. Jean-Paul, náš priateľ, náš talianský priateľ a ostatní kolegovia, dúfam, sa budú všetci spolu podieľať na týchto zmenách. Ďakujem. Ďakujem, Sven. Áno, ten e, nasledujúci, e, obvyklý podozrivý. E, osobne sa veľmi teším. Včera som viedol veľmi zaujímavý telefonát s našim ministrom financií na túto tému a mal som taký dojem, že charakter práce v dielni sa, s tým sa nestretneme len tu v parlamente, ale aj v iných inštitúciách. Ďakujem kolegovi Jean-Paulovi za jeho výborný návrh. E, každopádne by sme si mali ešte raz presne pozrieť článok 30 a síce za akých podmienok môžu byť kompetencie delegované národným orgánom. Myslím si, že by malo byť našim cieľom pripustiť to v určitých prípadoch, pretože e, je jednoducho nepraktické malú ratingovú agentúru kontrolovať z Paríža a naopak nemalo by byť prípustné, aby sa centrálne rozhodovacie kompetencie delegovali natrvalo. Je potrebné e, tam mať aj možnosť e, zvrátiť tento stav. Takže mali by sme to upresniť aby sme s týmto trochu nejasne e, formulovaným článkom sa lepšie vysporiadali. Čo sa týka článku 36a a peňažných pokút a tiež 36b, naň sa musíme presnejšie pozrieť a mali by sme sa tiež e, zaoberať presnejšie e, princípom e, tretej krajiny. Sú to vždy problémy, ktoré nás ťažia a všetkých, aké ratingové agentúry napríklad z mimo EÚ môžu byť pripustené, na aké obdobie. Mm, takže toto by sme si tiež mali pozrieť. A ja mám trochu obavy v súvislosti s ustanovením v článku 8 e, ohľadne transparencie. Neprv k bodu, ktorý Wolf Klint spomínal s tými desiatimi percentami. to sa mi nezdá byť logické, pretože takéto ustanovenie by obmedzilo konkurencieschopnosť, pretože by sme tým od začiatku povedali, že prístup k informáciám dostanú len nové veľké agentúry a to nemôže byť zmysel našej práce, pretože chceme, aby aj malé ratingové agentúry dostali lepšie možnosti. Ďalšia vec, ktorá sa mi zdá byť trochu zvláštna, tieto veľmi citlivé informácie budú zverejňované síce na neprístupnej e, stránke, ale neviem, či e, je to veľmi rozumné, pretože sa musíme postarať o to, aby bolo k dispozícii dostatok informácií a tiež si treba zvážiť, aké údaje chceme vôbec zverejňovať. O tejto otázke by som rád ešte hovoril s kolegom, teším sa na spoluprácu. Tiež si myslím, že by sme túto vec mali riešiť veľmi rýchlo a až následne sa zaoberať e, riešeniami dlhodobejšieho e, charakteru, pretože našim cieľom je prvého prvý. Dúfam, že nebudeme potrebovať 24 trilógov v rámci tohto procesu. Naša skupina je pripravená k činu. Ďakujem. Right. I haven't got any other speakers apart from... Nemám tu žiadnych ďalších rečníkov okrem seba, ale vidím, že komisia je tu, takže poskytnem e, slovo, dám slovo komisii o, e, o minútku. E, ktoré by som ja, teda body, ktorými by som sa ja chcela zaoberať, sa týkajú ostatného. Ide najmä o tie sankcie, o tie kompetencie, udelať sankcie, na ktoré sa pýtal pán Pitela. Ja mám pocit, vychádza do skúseností, že pokiaľ ide o to povoľovanie, že toto je problematické. Ja osobne by som bola rada, keby sme mali väčšiu nezávislosť vykonávacieho alebo vynúcovacieho procesu, ktorý prebieha v členských štátoch, ale to chápem, že tiež môže byť problematické za určitých okolností. Článok 24. Odvolanie sa Mám pocit, že právo odvolať sa pre ratingové agentúry nie je postačujúce. Mnohí ich neznášajú, možno aj oprávnenie, ale za to im ešte nemôžeme upierať prirodzenú spravodlivosť, normy prirodzenej spravodlivosti, takže bolo by lepšie, keby sme mali väčšiu možnosť odvolania sa. Tá lehota 5 dní mi nepríde postačujúca. Ide o komplikované záležitosti, registračné procesy, žiadosť podložená informáciami, to je asi tisíc strán pre väčšie ratingové agentúry. Tieto veci skrátka vôbec nie sú jednoduché, aby sa dali stihnúť za 5 dní. A ešte na záver k zverejňovaniu, pokiaľ ide o štruktúru financií. Mám pocit, že je to taká štruktúra typu kartel Veľké agentúry by mali mať prístup k veciam, ku ktorým iné prístup mať nebudú. Takže sa obávam, alebo kladím si otázku, či by sme to mali zverejňovať tak, aby tu bol voľnejší prístup k týmto informáciám. Aby to bolo naozaj zverejnené, samozrejme v určitých medziach, ale vychádzam z toho, že ak chceme, aby celý ten proces bol otvorenejší, tak e, myslím, že nie je nič horšie ako nejaká internetová stránka s obmedzeným prístupom, e, s prístupom určeným iba pre, vyhradeným iba pre určité ratingové agentúry. To sú teda moje myšlienky k tomu, možno by som sa chcela viedeť ešte aj k iným, ale k tomu sa ešte dostaneme, keď sa budú predkladať ďalšie pozmaňovacie návrhy. Ak sa nikto ďalší nechce vyjadriť, tak dám slovo komisii a potom ešte dám priestor na reakciu spravodajcovi komisia. Ďakujem, pani predsednička. Áno, tieto pripomienky som si veľmi rada vypočula. Vidím, že máme rovnaký cieľ, teda že dohľad ratingových agentúr že tento by mala vykonávať ESMA k 1. januáru 2011. Tiež by bolo dobre, keby, teda tešíme sa, že je málo pozmeňovacích návrhov a dúfame, že ich málo aj zostane. Samozrejme, že e, súhlasíme s tým, že sú tu rôzne body, e, prílišné spoliehanie sa na ratingy, štátne zadlženie a tak ďalej, ale my sa chceme verovať týmto ešte otvoreným otázkam, a to v dohľadnej dobe. Myslím, že sa s pánom Klincom zhodneme. Pán Klinc bude spravodajcom, pokiaľ ide o najbližšiu správu z vlastnej iniciatívy. Komisia chce zverejniť konzultačný dokument, dokument na verejné pripomienkovanie v tomto mesiaci a pevne veríme, že konkrétne návrhy predložíme do leta 2011 je dôležité, aby tu nedochádzalo k duplicite nejakých aktivít Takže duplicity medzi súčasným textom a to budúcou správou pána Klinca. Takéto duplicity by viedli k tomu, že by sa nemohli kompetencie na ESMU previesť od 1.1.2011. Ešte vám chcem povedať, že sa dosiahlo mnoho pokroku. Myslíme si, že Rada, Parlament a Komisia by mali naďalej veľmi úzko spolupracovať. Bolo by dobre, keby Európsky parlament neotváral existujúce nariadenie. Naozaj sme zaň bojovali, aby bolo rýchlo prijaté. Potrebovali sme na to iba 5 mesiacov v tom trialogu Rada, Parlament a Komisia, takže prosíme, neotvárajte tento dokument. Hlavne pokiaľ ide o tretie krajiny, podporu je veľmi dôležité, aby ratingy s nižším štandardom neboli používané v Európskej únii, to nemôžeme umožniť. V opačnom prípade bude potrebný nejaký, nejaká tretia sada opatrení pre ratingové agentúry. Pokiaľ ide o pomoc, tešíme sa, že tu je konštruktívna diskusia. Chceme zlepšiť tento príslušný článok, pokiaľ ide o sankcie. Súhlasím s predsedničkou, že niektoré veci súvisia s prípadom Marony. Agentúry môžu prijať určité rozhodnutia a preto komisia má možnosť uplatniť sankcie. Rada chce vytvoriť systém takých automatických sankcií. Skúmame možnosť, skúmajú možnosti v tomto zmysle. My sme zatiaľ konkrétne kroky neurobili, ale tá, tie agentúry skrátka dostávajú veľmi e, jasnú zákazku a príjmanie rozhodnutí mimo e, rozsahu tejto zákazky e, by vlastne nemalo byť možné. Pokiaľ ide o delegovanie na národné orgány, žiadne kľúčové úlohy by na nedelegované byť nemali. ESMA by si mala zachovať tie centrálne úlohy pokiaľ ide o jazykový režim, e, súhlasíme s tým, ale mali by sme e, zachovať koherentnosť, e, pokiaľ ide o aktivity všetkých agentúr Európskej únie. A ešte ten prechod, tu už sa blížim k záveru, teda prechod z národných úradov na ESMU. My nechceme, aby tu bol nový autorizačný proces, nový povolovací proces. Keď už raz ratingová agentúra je registrovaná, tak by skrátka ESMA mala robiť dohľad ale toto ešte môžeme mm, objasniť v neskorších štádiách. Ďakujem. Ďakujem, jean -Paul. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem kolegom, ktorí vystúpili. Pre pána Pitelu, tak ako on si myslím, že boj, ktorý sme vyhrali, tak musíme v ňom pokračovať a nechcem, nesmieme zaspať na Vavrínoch a nemali by sme nechať len tak, ako je úprava z roku 2009 a otázky, ktoré sa dnes predkladajú, sa kladli už v roku 2009, ale vtedy sa nám nepodarilo nájsť uspokojivé odpovede a preto niektoré body neboli úplne spracované a ja dúfam, že tieto úvahy budú pokračovať aj v tej iniciatívnej správe a tam nájdeme inteligentné riešenia, čo je ale veľmi dôležité v niektorý, e, veľmi ťažké v niektorých témach, pretože nesmieme snívať a musíme brať do úvahy, aká je skutočnosť k Wolfovi Klincovi v témach, ktoré sa priamo týkajú tohto nariadenia, tak dohoda je blízko a zoznam bodov, ktoré treba preštudovať, e, tak to by sme mali rozdeliť medzi, ten, medzi to nariadenie, ktoré sa bude meniť a niektoré by sme mali riešiť v rámci tej iniciatívnej správy. A k tomu bodu tých agentúr, ktoré boli prijaté a notifikované národnými orgánmi. Išlo o dočasný proces, taký prechodný medzi tým, čo chcel parlament a čo by bolo právne realizovateľné a komisia správne odpovedala národné orgány e, musia postupovať podľa zákona. Teda, keď sme sa venovali tejto otázke v roku 2009 a na čo sme najviac mysleli, to boli samozrejme tie veľké ratingové agentúry, ktorých nie je veľa. Odvtedy vznikli aj určité, alebo sa ukázali malé agentúry v niektorých krajinách, ktoré ale pôsobia len na tom národnom meradle, ale nie je možné, aby slúžili ako alibi na zoslabenie kompetencií ESMI. ESMA musí byť pevný, zodpovedný orgán a musí zodpovedať aj koherentnosť tomu legislatívy. Nemôžeme ale delegovať určité úlohy a v každom prípade by sme nemali E, z kompetencie ESMI odstraňovať niečo, čo sme získali ťažkým bojom a musíme si uchovať, pretože je ilúziou si myslieť, že len niekoľko, za niekoľko rokov budeme mať skutočnú konkurenciu v tejto oblasti, pretože sú potrebné veľké prostriedky, aj keď znížime ten kapitál alebo keď urobíme technické úpravy, nemyslím si, že sa i hneď rozšíri konkurencia z jednoduchého dôvodu. Firmy rovnako ako štát, ktoré žiadajú ratingy, budú mať tendenciu sa obracia, obracať skôr na medzinárodné agentúry a nie na tie, ktoré teraz vznikajú. Vidíme to aj v oblasti medzinárodného účtovníctva. Tam máme štyri veľké agentúry a pokiaľ ide o advokátske a právnické veci, tak samozrejme štáty vždy používajú veľké agentúry, nie malé. To som chcel dodať. To, že máme spoločné body v názoroch, tak to naznačuje, že by sme mohli nájsť zhodu v pozmenujúcich návrhoch, aby text komisie mohol byť prijatý aj takto pozmenený a aby sme aj uchovali ten termín 1. januára 2011. On je veľmi dôležitý aby e, sme potom neurobili aj problémy, pokiaľ ide o to národné registrovanie agentúr. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme. Harmonogram ďalšieho postupu lehota na pozmeňovacie návrhy je 14. oktobra. Posudzovať ich budeme 26. oktobra. Bez prekladov, tu mám uvedené. Tie preklady prídu na druhé posúdenie 8. novembra. Hlasovanie bude 9. novembra a v plene by to malo byť v decembri. Takto to máme naplánované. 13. oktobra na pozmeňovacie návrhy Lehota. Jean-Paul? Keď hovoríme o prekladoch, upozorňujem a ďakujem sekretariatu a odborníkom. Podarilo sa nám urobiť túto správu veľmi rýchlo a to umožnilo, že všetky preklady boli k dispozícii už k dnešnému dňu, keď bola výmena názorov, lebo často sa nám vyčíta, že nemáme preklady vo všetkých jazykových verziách, ale keď sa skutočne spolupracuje a spolupracovníci teda v sekretariate pomohli, tak máme na termín aj preklady. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne pred sebou. Teraz máme hlasovanie. 10.30 sme mali až začať a poslanci zame prídu až na 10.30. Takže máme 45 minútovú prestávku. O 10.30 pokračujeme, kolegovia.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 Right. Welcome, welcome back everybody. If you... Kolegyne, kolegovia, vítam vás na hlasovaní. Prosím, pousadzajte sa, aby sme mohli k nemu pristúpiť. Tí, čo majú hlasovacie kartičky, tých poprosím, aby ich zasunuli do zariadení. Ak niekto kartičku nemá, prosím, dajte mi to vedieť teraz. Všetci majú hlasovacie kartičky? Yeah, we'll do a test in a minute. Gunnar is, is, is right. He, he's okay. Už je pán Hökmark urobil, čo bolo treba, takže urobíme skúšobné hlasovanie. Pán Feo sa hlasí o slovo. Signore, It doesn't work. I can talk. Ja som chcela len skúšobné hlasovanie najskôr urobiť. Ešte nie sme pri vašej správe, takže teraz testovacie skúšobné hlasovanie, prosím. Každý, kto je spokojný, nech hlasuje za. Je hlasovanie otvorené? Nefunguje zariadenie? No, try again. Right. Is everybody happy? Tak teraz, ak ste spokojní, tak zahlasujte, že áno. Ešte dvaja nehlasovali. We have 35 35 osôb hlasovalo dobre, takže to funguje. Takže správa Fejo, spravodajca, požiadalo slovo, tak nech sa páči. Muito obrigado. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte raz ďakujem, hovorí pán spravodajca. Teraz, keď budeme hlasovať, by som na úvod poďakoval všetkým kolegom, ktorí boli tieňovými spravodajcami. Veľmi pekne ďakujem za ich spoluprácu Rovnako ďakujem všetkým kolegom, poslancom, ktorí ma kontaktovali, aby sme sa venovali všetkým témam, ktoré sú v správe. Rovnako ďakujem aj spolupracovníkom zo sekretariátu za ich úsilie. A predovšetkým ďakujem aj sekretariátu mojej politickej skupiny, pretože rokovania boli veľmi vášnivé, dlhé, ťažké politické témy, ktoré sa diskutovali, boli veľmi citlivé. Ešte dnes ráno sme mali rokovania s predstaviteľmi niektorých politických skupín, ktorí sú tu zastúpení. Tiež by som poďakoval špeciálne kolegom z EPP za ich podporu v tých početných stretnutiach, ktoré sme mali a kde som mal možnosť ich informovať o tom, ako prebieha príprava tejto správy a samozrejme v neposlednom rade by som tiež povedal, že ak by mal parlament možnosť uzavrieť diskusiu a hlasovať skôr, bolo by to určite lepšie. Ale budeme hlasovať teraz, keď je to jednoducho možné. Tiež by som pripomenul, že rada a task force na čele s pánom Fan Rompojom, teda tá pracovná skupina na najvyššej úrovni ešte neukončili svoju prácu a dnes má parlament príležitosť vyslať veľmi významné posolstvo k tejto téme. Je to oveľa širšie posolstvo, než je to len samotný obsah samotného balíčka. Som rád, že máme príležitosť hovoriť jedným hlasom a veľmi rozhodne v mene celého Európskeho parlamentu. Ešte raz ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Poďme do ďalšej fázy našej práce k hlasovaniu ústny pozmeňovací návrh k oceku 1. EPP, SAD, ALDE, ECR a Zelení ho podporujú. Je to návrh spravodajcu, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pôvodný text oceku 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh číslo 3, kto je za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 79 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Štvorka za. Proti. Kto sa zdržal? Prija- pardon, zamietnuté. 80 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 81 za proti, kto sa zdržal, prijatý. 83 s ústnym návrhom spravodajcu za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 83 sme práve odhlasovali. 82 sa nehlasovala, pretože prešla 81. Takže teraz sme odhlasovali 83. Poďme k návrhu kompromisu A s ústnym pozmeňovacím návrhom socialistov, aby tam bol odkaz na článok 148. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis B. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý Kompromis C po častiach. Prvá časť, celý text bez slov both a bez and excessive surplus. Druhá časť budú tieto vynechané slova. Takže časť 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Časť 2 kto chce, aby tam tie slova boli? Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 94 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 95 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, šestka bola pokrytá, pokračujeme kompromisom D po častiach. Prvá časť, text bez slov particular in the euro area. Druhá časť, to budú tie vynechané slova. Takže prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť, kto je za, kto proti. Toto si overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvadsať hlasov za, 19 proti, prijatý. 104 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 105 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 106 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh kompromisu E. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? prijatý. Kompromis F po častiach. Prvá časť, celý text bez, bez and consulting of social partners. A potom druhá časť, tieto vynechané slova. Časť 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Časť 2, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis G po častiach. Prvá časť bez slov, a three tier a tak ďalej až po economic landscape. Druhá časť to sú práve tieto vynechané slova. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz hlasujeme o pôvodnom texte. Príloha 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 9. Zo stanoviska IMKO. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overme to. IMKO 9. That's rejected. Zamietnuté. 117 bolo stiahnuté, takže imko 10 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, pôvodný text za, proti, kto sa zdržal prijatý, 118 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 11 imko, to už bolo pokryté, Hlasujeme o pôvodnom texte? Nie. Tiež to odpadá, takže kompromis I po častiach. Prvá časť, kompletný text bez eh, social partners. Druhá časť tejto slova, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis J za, proti, kto sa zdržal prijatý. 124 s ústnym návrhom z technických dôvodov za, proti to sa zdržal prijatý, pôvodný text za, proti kto sa zdržal prijatý, 125 za, proti kto sa zdržal prijatý, kompromis k z, po častiach, prvá časť, text bez slov particularly those in the euro area, Druhá časť, tieto slova. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Overme to. Right. So that is also... Tak aj to prešlo. Kompromis L za, proti, kto sa zdržal, prijatý 133 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý pôvodný text za, proti, kto sa zdržal, prijatý jednotka MPL za, proti, kto sa zdržal, prijatý MPL 2, pokrytý trojka Deto, štvorka za, proti, kto sa zdržal, prijatý, peťka pokrytý, šesť za, proti, kto sa zdržal, prijatý, M po 7 za, proti, kto sa zdržal, prišlo, 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 10 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 11 za, proti, kto sa zdržal, prijatý MPO 12 pokrytý, MPO 13 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 14 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 16 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 134 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, pôvodný text za, proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis M za, proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis N za, proti, kto sa zdržal prijatý, O, kompromis O za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 143 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pôvodný text. Pardon. Kompromis P. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 148 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis Q. na poslednú chvíľu rozdelené na časti. Prvá časť. je od začiatku establish až poď po pace a druhá časť, to je tá druhá polovica od as well a tak ďalej, kto je za prvú časť, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis R po častiach. Prvá časť establish až po union level, druhá časť od in addition až po koniec. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis S. Po častiach prvá časť bez slov within the euro area, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť slova within the euro area za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis T. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 171 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, kompromis U za, čo chcete overiť? 171, nech sa páči. Right. And that fell. Okay. Um, draft compromise. Dobre, kompromis U za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 176 s ústnym návrhom za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 177 za, proti, kto sa zdržal, prijatý plus 17. Nemám tu nič napísané. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 178 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 179 za. Proti. Kto sa zdržal? Overme 179. voted. That is carried. Prijatý. 180 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 182 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Imko 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 181 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 183, doplnenie za, proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 184, za, proti, kto sa zdržal. Overme 184. That's rejected. Zamietnutý 185 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý 186 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis normálne V po častiach. Prvá časť beslo increase do a tak ďalej euro area. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis dvojité V za, proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis X. Ústny pomenovací návrh na vypustenie poslednej vety, Hiyoshi a tak ďalej. Group. So are we accepting that oral amendment? Akceptujeme tento ústny pozmeňovací návrh? Áno. Takže x bez tej poslednej vety, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 195 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 196 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Imko 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pôvodný text za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis Y za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis maličké písmenka Hlasovanie po častiach, kompromis Z, prvá časť, text bez slov, orderly resolution a tak ďalej. A potom druhá časť to by boli tieto slova. Takže kto je za prvú časť, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, Overíme si to. Udo. Moment. Prepačte, pani predsednička, myslím si, že tam e, je trochu zmetenie ohľadne hlasovania o druhej časti a preto by sme mali zopakovať hlasovanie o druhej časti a poprosím vás, aby ste ujasnili, e, či plus alebo minus hlasovanie sa týka vypustenia textu alebo ponechania textu. Myslím si, že to nebolo jasné pri tom druhom hlasovaní mojim kolegom, že nebolo jasné pri druhom hlasovaní, za čo hlasujú. Dobre, chcela som to zopakovať, lebo výsledok bol veľmi tesný. Iné split vote sme zvládli, toto je rovnaké, takže najskôr sme hlasovali o texte bez tých slov a potom sme hlasovali o tom, či tie slova tam majú byť, že keď tam máte plus, to znamená, že chcete, aby to tam bolo, keď minus, tak nechcete, aby to tam bolo. Socialisti, tuším, to chcú vypustiť, takže by mali hlasovať proti v takom prípade. Takže robme to elektronicky, lebo to bolo tesné. Hovorím o druhej časti. Prvá časť bola jasná, prešla. Okay, we seem to have a change your vote. Mr. Feo, do you wish to speak? Pán Feo. Uh, Áno, pani predsednička, hlasujeme o vete, ktorá začína Resolution of Sovereign Debt. V súvislosti s touto vetou by som uh, poprosila, aby sme hlasovali proti. Ale pani predsednička, ak som dobre pochopil, v tom prvom hlasovaní sme hlasovali o prvej a tretej časti a teraz budeme hlasovať o druhej časti. EPP by malo hlasovať za prvú a tretiu časť a proti druhej časti. Ale ja tu mám iba dve časti napísané. Najskôr všetko s výnimkou on orderly resolution a potom zvlášť on orderly resolution. Je to veľmi dôležitá časť toho textu. Takže keď máme to všetkým jasné, tak budeme znova hlasovať o tom on orderly resolution, či to tam chcete, alebo nie, keď hlasujete za, tak to chcete, keď hlasujete proti, tak to tam nechcete. I think that that's uh, pretty obviously that they're not in. Okay. Tak to tam asi nechcete. A pokračujeme 208 za, proti, to sa zdržal prijatý, budk 2 za, proti, kto sa zdržal prijatý, budk 3 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 209 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, pôvodný text za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 210 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis ZA, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis ZB, za, proti, kto sa zdržal, prijatý je to ZB, hej? 220 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 221 za, proti, kto sa zdržal, prijatý ZC za, proti, kto sa zdržal, prijatý 225 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý ZD za, proti, kto sa zdržal, prijatý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 Akceptujete, prosím, toto ústne pozmenenie? Dobre, takže hlasujeme, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis ZF po častiach. Prvá časť, celý text s výnimkou Including the possibility of creation of a European Common Treasury. Druhá časť, tieto vynechané slova. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijatý. 235 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. Musím skôr počítať koordinátorov, ako majú oni ruky, pretože nevidím, ako vy hlasujete, to sa mi veľmi nepáči. Budk 4 pokrytý, rovnako aj 5, hlasujeme o imko 20, za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 21, za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, kompromis ZG, na poslednú chvíľu žiadosť o hlasovanie po častiach, prvá časť text bez slov, and assess the feasibility a tak ďalej až po fiscal imprudence. A druhá časť to sú tieto vynechané slova. Zelení nechcú, aby sa hodnotil tento mechanizmus spúšťací. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, tuším zamietnutý, ale radšej si to overme. I know they're abstaining. It makes it confusing. right, it was rejected. Uh, so we now go on to amendment 204. Zamietnutý, teraz 241 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Two in favor, again. Uh, 242, uh, 243, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 244, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 245, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. MP. 18 kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že zamietnutý, ale nie je to jasné, takže to preskúmame, elektronicky overíme. takže je zamietnutý. Ample 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 23 je pokrytá. Originálny text. Áno, jednotka, 1,7, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh kompromisu za tých, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pôvodný originálny text 1, e, 3, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 2, 4, 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 250 tam chýba jedno slovo. Kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 251, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pôvodný text, kto je zaproti zdržal sa, prijatý. 252, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 253, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 254, kto je za, proti, zdržal sa prijatý e, návrh AVKO v dvoch častiach. Prvá časť bez and developing a tak ďalej. E, časť prvá, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Časť e, druhá, kto je za, proti, prijaté. Citácia 1 až 2, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. E, pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zamietnutý. E, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. E, citácia 3, MP pokryté. Takže pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa Môžeme si to preskúmať. Dvojku prekontrolujeme elektronicky. Takže je to prijaté. Takže teraz prejdeme k e, citáciám 5 až 13. Pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. E, e, citácia 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Citácia 15 až 33, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Sedmička, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Osmička je kompatibilná, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Deviatka, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Desiatka, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ačko je už pokryté. Jedenáctka, pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Dvanáctka, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 13, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 14, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 15, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 16, za, proti, zdržal sa, prijatý. 17, za, proti, zdržal sa, prijatý. MPB, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 18, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 19, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 20, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 21, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 22, za, proti, zdržal sa prijatý. Mm, kompromis z J, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňovací návrh 24, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. MPC, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis ZK, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 32, no kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 33, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. MPD, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh eh, ZL, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 37, kto je za, proti, e, prijatý. 38 za, proti, zdržal sa, prijatý. Imko 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý kompromis ZM v dvoch častiach. Prvá časť e, všetko okrem Veras Unsustainable Finances a tak ďalej, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, za časť druhú, kto je za, e, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 47, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 48, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. ZN, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 53, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 54, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Imko 3, už máme pokryté. E, Potrebujeme hlasovať o pôvodnom texte, takže pôvodný text, úvodné ustanovenie I, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 55, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 56, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý Kompromis ZO, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 62, e, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 63, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Avko 1, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Avko 2, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 64, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 65, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 66, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis ZP, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 6 kto je za, pri, proti, zdržal sa prijatý. IMKO, stanovisko. Iba sú tam prida, pridané tie slova na konci, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 74, eh, kto je za, proti, z, eh, prijaté. 75, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 76, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 77, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 78 za, proti, zdržal sa, prijaté. Eh, A pokryté, B, kto je za, proti, ešte raz B, stanovisko e, bod e, prijaté, C, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, D, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. A, a e, posledný E, ústny pozmeňovací návrh spravodajcu, kto je za, proti, zdržal sa niekto pokryté. Takže budeme hlasovať elektronicky o texte, ako bol pozmenený. Začínam hlasovanie. E, vidím 32 za, 6 proti, 41 sa zúčastnili, 3 sa zdržali. Gratulujeme pánovi kolegovi Fejovi. Right, we are now moving on to... Takže teraz môžeme prejsť k eh, bodu 10, eh, hlasovanie. A máme novú, eh, nový zoznam hlasovací vrcha pána kolegu Stolojana. Budeme hlasovať en blok? Nie, nemôžeme nemôžeme hlasovať en blok, teda mohli by sme okrem všetkého, okrem štvorky pozmeňovacieho návrhu. Ehm, nie, socialisti nie sú za, takže jednotka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Jednotka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Da, e, dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Trojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. E, štvorka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Štvorka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. E, Peťka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Šestka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. sedmička, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. E, Text, ako bol pozmenený, budeme hlasovať elektronicky, prosím, otváram hlasovanie. 41 e, za, takže jednohlasne gratulujem pán kolega Stolojan. Takže toľko, to je všetko na dnes predpoludne. Nie. Počkajte ešte. Ešte tu máme inovatívne financovanie na celosvetovej a európskej úrovni. Prvá výmena s e, pani spravodajkyňou Podimata, bod 6. Takže dávam slovo kolegyni Podimata. Thank you, Sharon. Shall I start? Yes, can, can, can people speak? Poprosím kolegov, aby súkromné rozhovory viedli mimo zasedačky a pani Podimata má slovo. Okay, Annie. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod by som rada povedala, že dnešná výmena názorov, pani predsednička ju prerušuje. Sú tu nejaké problémy? No nie, nech sa páči, Ani. Ako som povedala, dnešná výmena názorov hovorí o nových inovatívnych nástrojoch na financovanie. Je to nielen európska diskusia, ale aj národná a medzinárodná. A teraz e, znovu prichádza na svetlo kvôli hospodárskej kríze a finančnej kríze, pretože e, táto kríza ukázala, že naše finančné trhy a nástroje majú svoje obmedzenia. To z dvoch dôvodov sa v tejto téme vraciame. Poprvé preto, že potrebujeme vytvoriť nové zdroje, aby sme financovali veľké aktivity kolektívne aktivity tak na európskej, ako aj celosvetovej úrovni, ako je boj proti klimatickým zmenám, e, celosvetový rozvoj a tak ďalej. A keď sa sústredíme na Európu, tak tiež treba dodať, že treba financovať také výzvy, ktoré sú začlenené v stratégii 2020, ako môže byť e, rozvojové miléniové ciele, ktoré sa e, diskutovali aj na samite OSN ďalší z dôvodov, prečo sa venovať tejto téme, je potreba odpovedať na obavy a znepokojenia našich spoluobčanov, pokiaľ ide o prerozdelenie záťaže opatrení pre ekonomické oživenie a tiež pokiaľ ide o prerozdelenie zodpovednosti medzi tými, ktorí sú zodpovední za súčasnú situáciu, ktorú teraz zažívame. Potom sú tu aj ďalšie faktory, ktoré nesmieme nechať bokom a ja si myslím, že my v našom výbore aj v parlamente by sme mali tieto faktory brať do úvahy. Poprvé a predovšetkým táto výmena názorov o nových nástrojoch financovania úzko súvisí s našim predchádzajúcim rozhodnutí, e, kde e, chceme mať e, ambiciózny finančný rámec, rovnako ako rámec alebo nariadenia pre dohľad na troch, na čo aby sme ochraňovali aj spotrebiteľov, aj investorov. A aby sme jasne ukázali, že finančný systém má predovšetkým financovať potreby likvidity spoločnosti a nič viac. Nesmieme tiež zabúdať na diskusiu v Únii o ekonomickom riadení. To všetko sú faktory, ktoré by mali vytvoriť rámec, kde, v, ktoré, v ktorom prebieha táto diskusia. teraz poďme k podstate pozadiu e, okolnosti. V parlamente v našej práci vychádzame z pracovného dokumentu Európskej komisie, e, ktorý hovorí o inovatívnych nástrojoch financovania. Európska komisia ich delí na tri špecifické kategórie. Prvá, finančný sektor alebo úverový, lepšie povedané, so svojimi daňami a poplatkami, záťažami, potom sú tam finančné aktivity a dane, zdanenie a potom príspevky bank. To je tá prvá kategória. Týmito nástrojmi, ako som povedala, je potrebné napríklad eh, vďaka daniam a tak ďalej bojovať proti klimatickým zmenám, proti ďalším témam, ako je znečistenie fosilným palím a tak ďalej. Keď dnes začíname s touto diskusiou v našom výbore na základe nášho uznesenia, ktoré bolo schválené približne pred rokom, tam sme žiadali, aby Európska komisia pripravila a predložila dopadovú štúdiu o daní z finančných transakcií ale ešte stále nám túto štúdiu nepredložili a navyše na Junovej Európskej rade sme požiadali o konkrétnu štúdiu jednotlivých možností zdanenia, ktoré by sa mohli aplikovať vo finančnom sektore. Ja dúfam, že tento týždeň alebo v najbližších dňoch komisia ten svoj návrh predloží. V rade belgické predsedníctvo začlenilo tento bod do svojich základných priorít a aj v tomto zmysle urobilo veľa vecí, napríklad zavedenie tej dane, ktorú všetci teda poznáme a tiež sa venovalo téme bank na dvoch radách Ekofinu za sebou. Tiež som hovorila o kategóriách toho inovatívneho financovania a potom je tu ešte ďalšia téma, ktorá je istým spôsobom nezávislá od našich priorít a to je riadenie príjmov a zdrojov, ktoré získame z týchto nových inovatívnych zdrojov financovania. Tu by som rada hovorila o prvom pilieri, teda o finančných nástrojoch. A z akého dôvodu? Preto, lebo predložíme stanovisko pre výbory TRE a teda, ktorý sa sústreďuje práve na túto tému, na uhlíkovú daň. A tiež e, sa vytvorí stanovisko výboru DV v veľmi, veľmi úzkej spolupráci s nami. A tento výbor sa bude venovať práve mileniovým rozvojovým cieľom. A trochu sa vrátim dozadu tej téme daní z finančných transakcií, pretože táto téma sa v týchto dňoch diskutuje. Rada by som spustila túto diskusiu a vypočula by som si názory jednotlivých členov nášho parlamentného výboru. Myslím si, že všetci chápeme, že súčasný finančný systém nie je zaťažený ani preťažený daňami. Myslím, že na tom sa zhodneme a tiež sa zhodneme na tom, že získal obrovskú podporu e, z národných rozpočtov a to počas tejto krízy. A teda si myslím, že táto daň z finančných transakcií predstavuje príležitosť a zároveň základ na to, aby sa kompenzoval ten pocit nespravodlivosti, ktorý cítia európsky občania. A takto tiež môžeme prispieť k tomu, aby sme obmedzili systémové transakcie, ktoré sú nebezpečné. Ako môže byť predaj na krátko, nákup na krátko a podobne a ne, nepokrytý predaj. A myslím, že E, tiež by to malo prispieť tomu, aby sa lepšie štrukturoval tento trh. Teda v konečnom dôsledku je to niečo, čo by malo byť aj výsledkom našich predchádzajúcich rozhodnutí, pokiaľ ide o dohľad nad finančnými trhmi. A myslím, že nikto nie je proti tomu, že potrebujeme medzinárodnú dohodu na úrovni G20, aby na vytvorenie a teda aplikáciu takéto e, dane z finančných transakcií. Chceme, aby odpoveď parlamentu k tomu, že čo urobí EÚ, alebo aby sme dali odpoveď na to, čo urobí EÚ, keď nedojde k takejto medzinárodnej dohode o daní z finančných transakcií. Myslím si, že nemá význam robiť vyhlásenie o medzinárodnej dohode, keď sa nevieme dohodnúť ani na tom, že budeme e, jednoznačne a jedným smerom konať aj v Európe. Je pravda, že táto daň obsahuje určité technické prvky a momenty, ktoré ešte treba vyriešiť. O niektorých sme už diskutovali, ako je napríklad e, vplyv alebo záťaž na konkurencie schopnosť Európskeho úverového finančného systému. Existujú kompetentné inštitúty a organizácie, ktoré hovoria, že s nízkym zdanením a s organizovaným trhom sa dajú stimuly pre investorov, aby účinnejšie a transparentnejšie konali a investovali. Na základe týchto štúdií nie je nebezpečenstvo a riziko pre konkurencieschopnosť nášho systému. Ďalšia téma, tie geografické rozdiely e, alebo nerovnováhy v prípade takéhoto, takejto dane, pretože úverové systémy alebo služby sa sústreďujú v určitom obmedzenom počte členských štátov EÚ. V tomto prípade ja si myslím, že keď rozdelíme príjmy, ktoré získame z tejto dane na všetky členské štáty, odpovieme na tento problém geografickej nerovnováhy. Sú aj ďalšie body technického rázu. Ja si myslím, že tá diskusia teda začína teraz a všetky tieto témy môžeme spolu prediskutovať spolu s radou a definitívne odpovedať na návrhy Európskej komisie. Myslím, že by sme sa nemali strácať v detailoch. Samozrejme, nemôžeme zabúdať na technické detaily, ale nesmieme zabúdať na ten hlavný horizont a ani nezabúdať na pozadie, na podstatu tohto problému a ani by sme sa nemali zabarikádovať za tými technickými detailami a používať ich ako odôvodnenie alebo dôvod na nedostatok politickej vôle. Existujú iné nástroje financovania, o ktorých sa v poslednej dobe diskutuje, všetci ich poznáte napríklad daň z finančných aktivít a tiež z bankových príspevkov alebo poplatkov, ale tam je veľký rozdiel medzi týmito dvomi poslednými daňami a tou daňou z finančných transakcií. E, tie dve dane chcú zdaniť zisky. A teda nemôžu zohrávať úlohu stabilizácie trhy, ale, trhu, ale takúto úlohu môže zohrať tá daň z finančných transakcií a preto by sme mali naše priority hierarchizovať a mali by sme staviť na taký druh dane alebo onaký druh na základe toho cieľa. Pokiaľ ide o sústredenie alebo koncentráciu príjmov, áno, ale tak, aby finančné trhy fungovali bezpečnejšie a aby sa obmedzili špekulatívne transakcie, ktoré neprispievajú pozitívne k ekonomike. A pokiaľ ide o uhlíkovú daň, ešte zo pár poznámok. Je pravda, že čas priemyselného sektora je zdanená nezávisle od toho, či spotrebúva veľa alebo málo uhlíka a či znečistuje alebo nie. Ale ja si myslím, že táto neutralita ide proti cieľom životného prostredia, ktoré si stanovila EÚ. A tiež je nespravodlivé, e, nespravodlivý takýto postup z oči voči iným sektorom, ktoré sú vysoko zdanená, zdanená. Teda myslím, že máme príležitosť aplikovať princíp e, znečisťovateľ platí. a zaviesť uhlíkovú daň v takých sektoroch, kde sa ešte tento systém emisí, teda systém obchodovania s emisiami neaplikuje. A tiež aj vzhľadom na revíziu smernice o zdanení energií a začleniť ako kritérium spotrebu energií. A teraz posledný bod, financovanie miléniových cieľov. Budeme mať stanovisko výboru DV. Tento výbor bude v posilnenej spolupráci s nami spolupracovať a budeme o tom diskutovať, keď budeme hovoriť o návrhu správy a vrátime sa ešte k týmto témam. Ďakujem za pozornosť. Few... Ďakujem pekne. Niekoľko ročníkov sa prihlásilo ako prvý tieňový spravodajcovia. Ole Schmidt, pán Šreter, Filip Romberts a potom ďalší. Udo sa prihlásilo slovo, ešte niekto ďalší, takže Ole ako prvý, nech sa páči. Vďaka. Ďakujem za tento pracovný dokument. Spravodajkyne v tomto výbore znova štartuje rozpravu. Je to komplikovaná, zložitá problematika. To musím povedať, inovatívne financovanie je takým troška podozrivým prostredím. To je potrebné povedať. Nuž, ide tu o toľko naozaj odlišných otázok. Na úvod by som snáď povedal, že by sme chceli mať solidný daňový základ. Chceme? V takom prípade potrebujeme aj solidné zdaňovanie. Môžeme vyňať zdaňovanie CO2. Hoci si myslím, že je to veľmi dobrý krok, bohužiaľ systém obchodovania s emisiami neporiešil problém zdaňovania CO2. Chceme vytvárať zelené pracovné miesta. Na toto nepostačuje. Ja by som bol rád, keby platil princíp znečisťovateľ platí. Napríklad, keď letím do Bruselu a myslím, že spotrebiteľ by pochopil tento princíp, že ho chápe. Ak chceme nejakú daň, ktorá sa vyplatí, v tom zmysle, že bude riešiť napríklad aj problémy v rozvojovom svete, ak toto je náš cieľ, tak musíme mať solidný daňový základ. A myslím si, a toto je to hlavné, čo chcem povedať, myslím si, že krajiny a zástupcovia, ktorí žijú v tých krajinách a pôsobia tu, že títo všetci by sa mali obrátiť na svojich zástupcov, na svoje parlamenty, svoje vlády a povedať im, plňte vaše záväzky v rámci OSN, v rámci G20 a tak ďalej. v Európskej únii predstavuje priama rozvojová pomoc, oficiálna rozvojová pomoc. Málo ktoré krajiny splňajú ten stanovený cieľ 0,7, ktorý je aj tak nízky. Ak krajiny plnia svoje záväzky v rámci oficiálnej pomoci, tak by bolo divné, keby sa zavadzala ďalšia daň, pretože dane platia v konečnom dôsledku občania, spotrebitelia. Tak toto skrátka funguje. To sú tie dôležité princípy, aspoň z môjho pohľadu. Pokiaľ ide o tú daň, o ktorej sa toľko hovorí, ak mám správny preklad, ak som mal správne tlmočenie, tak ste pani Podimata povedali, že by sme nemali sa nechať brzdiť technickými otázkami, ktoré maskujú nedostatok politickej vôle. No už ja si nemyslím, že by nás nejako brzdili technické otázky, nás tu prítomných, ale musíme si vypočuť tých, ktorí hovoria, že taká teda by mohla byť problematická. Minulý týždeň sa o tom hovorilo. Pán Triše osobne povedal, že má pocit, že tie problémy sú oveľa väčšie, prítomnejšie než benefity, než prínosy. Tak toto je zkrátka súčasť našej zodpovednosti vypočuť si všetkých a nepočúvať len, aké sú výhody, ale aj aké sú nevýhody. Hľadím tu na pani Beres. Minulý týždeň sme hlasovali vo výbore Klinz alebo Beres, nech to už nazveme akokoľvek. A tam sme sa vyjadrili v prospech daní na finančné transakcie. Pani Beres na mňa troška podozrievavo pozerá. Dokonca aj ja a ostatní liberáli sme hlasovali za. Ale v konečnom dôsledku Vyzývame komisiu, aby rýchlo vypracovala správu o realizovateľnosti na vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých a keď dozrie čas, môžeme prísť s legislatívnym návrhom, teda komisia. Malo by to byť na globálnej úrovni. Toto je ten text, ktorý sme odhlasovali a zelení sú toho autory. Takže bolo pre mňa jednoduchšie hlasovať za. Ale čo by mňa zaujímalo, je, či aj ostatní kolegovia si myslia, že by sme mali razdiť tú cestičku ako Európska únia, zaviesť túto daň bez sveta mimo Európy, G20 a tak ďalej. Ak naša odpoveď je áno na túto otázku, v takom prípade moje podozrenia ešte narastajú, ale tento text sme schválili vo výbore pre krízu. Áno, boli sme ochotní prijať kompromisy, iba to sme hlasovali za my ako liberáli, hoci za tým na 100% nestojíme. Pokiaľ ide o tie bankové poplatky, nejaké zdaňovanie, je to podľa mňa dobrý východiskový dokument na naštartovanie diskusie. Musím však povedať, že vychádzajú z týchto rozdielov v tých daniach, v tých poplatkoch a tak ďalej, podľa mňa musíme uplatňovať následujúci prístup. Položiť si otázku, koľko v konečnom dôsledku zaplatí ten spotrebiteľ. Bolo by ilúziou myslieť si, že budeme mať nejaký špeciálny fond na garancie pre vklady, že je mať nejaký špeciálny fond na investície a že to nikto nezaplatí. Pôjde to z peňaženky spotrebiteľov, občanov, zákazníkov bank, klientov. A preto by sme mali byť trošku obozretní. V každom prípade ďakujem pekne pani Podimata za zaujímavý pracovný dokument, ktorý spustí diskusiu. A ešte raz na záver musím povedať, že v našej skupine sú určité problémy. Niektorí z nás sú do veľkej miery za, mena uvádzať nebudem, sami to musíte uhadnúť. A niektorí sú zase naopak veľmi, veľmi proti. A podobné tendencie zrejme vládnu aj v iných skupinách, ale chcel som byť úprimný a dúfam, že, alebo bol by som rád, keby celá skupina podporila vašu správu, ale s liberálmi nikdy neviete, na čom ste. Ďakujem pekne. Pán Strajček, nech sa páči. Dobrý den. Tak to bolo vtipné zakončenie. Dobrý deň, to bolo vtipné zakončenie prejavu cteného kolegu Ole Šmita, ktorý naznačil rôznorodosť názorov v ALDE, ale nakoniec povedal, že to, tento návrh podporí. Ja si myslím, že máme materiál, ktorý je veľmi dôležitý a ja myslím, že väčšina z nás si to uvedomuje a ten význam ani nie je priamo v tom texte, podľa mňa, ako skôr než ten duch toho textu e, zvíťazí ten spirit, spirit of the wording. V tom je význam tejto témy, pretože podľa toho, ako táto diskusia nielen v tomto výbore dopadne, tak podľa toho sa budú vyvíjať a jednotlivé časti európskych inštitúcií, a tak by sme k tomu mali aj pristupovať. Moja prvá otázka, ktorú, ktorá vznikla pri čítaní tohto dokumentu, ja som si ju sám položil. Prečo? Prečo vôbec má byť tzv. inovatívne financovanie? A ak pán Schmidt spomenul, že mu to znie podozrivo, tak nejak to povedal, tak E, rovno aj poviem, že z môjho hľadiska je to veľmi podozrivé, pretože inovatívne financovanie, tak ako sa tu popisuje, nie je nič iné než zavedenie nových daní alebo zvýšenie daní. Buďme veľmi korektní v ekonomickej terminológii a politicky korektne neobchádzajme niečo, čo ekonomická teória veľmi presne popisuje. Prečo potrebujeme nové dane? Ja si myslím, že je jasné, že jednotlivé členské štáty v rámci vlastných daňových katastrof dostali do situácie, že keď dojde na rokovania v Európskej rade o plnení európskeho rozpočtu, tak to bude veľmi ťažká bitka. A dokonca si viem predstaviť, že sa vytvorí veľmi silný blok štátov, ktoré jednoducho jednoducho nebudú chcieť na základe vlastných daňových problémov niektoré veci financovať a niektoré problémy financovať. To je prvý dôvod, prečo potrebujeme alebo prečo sa objavuje to inovatívne financovanie tzv. Po druhé, nehnevajte sa na mňa, alebo aj sa môžete, ale to inovatívne financovanie, nové dania, zvyšovanie daní potrebujeme jednoducho preto, že ambície európskych inštitúcií sa dostali tak ďaleko, že už nie sú financovateľné z tradičných zdrojov a pritom ako keby medzi sebou nepoznáme žiadne limity, ktoré by tieto ambície skrotili a preto potrebujeme ďalšie finančné prostriedky. No a po tretie, pani spravodajkyňa to v jednej vete povedala a veľmi fér to je od nej – je to akýsi politický pokus potrestať niekoho za to, že vyvolal finančnú krízu, tým, že zavedieme najrôznejšie poplatky finančným inštitúciám a bankám, pretože si myslíme, že banky sú zodpovedné za túto krízu. Ja tento názor nezdielam a rešpektujem, že je ale dominantným názorom v tomto výbore či dokonca parlamente. A tu mám tri základné body, prečo by malo dôjsť k tzv. inovatívnemu financovaniu. Možno je to nad rámec tohto materiálu, ale nie je tam ani veta o tom, že by niektoré časti európskych inštitúcií mali začať šetriť, že by malo dôjsť k, obmedzení, k obmedzeniu rozpočtu. Aj minulý týždeň sme to videli, ako jednotlivé členské štáty musia pristupovať ku konsolidácii svojich verejných rozpočtov, čo sa deje v domácej politike. A ja si myslím, že si ako politici nemôžeme dovoliť hovoriť, že náš sa, nás sa to netýka. Myslím si, že EÚ a inštitúcie EÚ musia začať šetriť. Existuje celý rad programov, ktoré sú ktoré sa môžu zrušiť alebo významne zoškrtať. Existuje celá séria agentúr, ktoré by vôbec nemuseli existovať. Je tu ten stále ten väčší problém, väčšine diskutovaný problém, či Európsky parlament má mať dve či tri sídla. Ja sa mu samozrejme nechcem venovať, nie je ten dominantný problém, ale nielen, že to je signálne, ale to je aj cesta na šetrenie, ale tej diskusii sa tomu nemôžeme vyhnúť a aj európske inštitúcie e, musia prejsť takým dietným systémom, dietou. A môže sa to, teda, tý, sa to bude týkať aj tých daňových systémov. Nechcem tu podrobne rozoberať uvalením dane na finančné transakcie tak ako sa popisuje v tých expertných skupinách a podľa mojich informácií bude to pôsobiť možno viacej problémov, než si teraz sme schopní vôbec predstaviť. Daň z finančných aktivít, čo je vlastne klasický nástroj, ako banky trestať ja nie som ani na strane bank, ani hedge fondov, ale finančnú krízu nespôsobilo chovanie bank na trhu, ale, aj, ale to pokrivenie finančného trhu. Takže buďme spravodliví a nemali by sme tie banky v tomto zmysle trestať. A na tie eurobondy, euroobligácie počkajme si na ECOFIN a na rozhodnutia európskych rád, kde sa určite o tom špičkoví štátnici nedohodnú. Chcel som povedať pohádajú, no ale to je možno príliš silné slovo. Jedna vec sú dlhopisy a druhá vec, že kto ich bude splácať a aká má byť dlhá tá lehota splácania. Na záver Chcem pani spravodajkyni slúbiť, že diskusiu v našej politickej skupine ICR e prebehne. Neviem, aký je dominantný názor alebo väčšinový, ale budeme sa určite snažiť spolupracovať na texte, aby bol rozumný a na texte, ktorý by vychádzal z pocitov bežných občanov. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Philippe. I'm not sure whether one text can reflect... Nie som si istý, či jeden text môže odrážať eh, mm, pocity toľkých eh, občanov, eh, pretože tu zaznamenávame takú jednu líniu myšlenia, myšlienok v Európe a ja som za to veľmi vďačný. Dovolte mi začať následovne, keď hovoríme o ekonomickej a dobrej správe riadenia vecí verejných. E, musím tam e, povedať, že e, zdieľam názor, že tu absentuje EPP. Áno, vy ste správodajcom, OK, ale ukazuje to nedostatok záujmu. Vieme, že musíme niečo urobiť na strane výdavkov a aj na strane príjmov. A cítim, že som trochu nahnevaný. Ukazuje e, mi to nedostatok pozornosti pre veľmi kritickú otázku. Začneme tým, čo potrebuje e, obchod. Nie všetci e, tu sú za zdaňovanie e, len preto, aby sa e, zdaňovalo. Ak sa zdaňuje, musí tam byť dôvod. A tu je e, dôvod. Vieme, že tu máme veľmi silné potreby investovania a nedá sa to odložiť o 10 ročia musíme z Európskej únie urobiť jednu z líderských ekonomí tohto storočia a to sa dá urobiť tak, že sa znížia náklady ale vieme, že e, v tom sa e, určite, v tom určite neúspejeme. E, musíme investovať do vzdelania, musíme investovať do výskumu, investovať do infraštruktúry. To znie ako taká veľmi dobrá cesta. Vieme, že potrebujeme investície, ale vieme, že súkromný sektor sám to neurobí privátny e, sektor jednoducho neúspel. Takže vieme, že potrebujeme veľmi veľké investície, e, ale e, nie len súkromné, ale aj verejné investície. Súkromné investície zo strany súkromníkov a firiem. Takže nie je tu diskusia o tom, že je treba investovať. Je tam aj priestor na optimalizáciu našich investícií? Áno, určite musíme postupovať e, v tomto smere agresívnejšie. Takže skutočne potrebujeme inovatívne zdroje. E, keď e, to myslíme vážne s novými pracovnými miestami, potom musíme pokračovať cestou znižovania daňovej záťaže zamestnávateľov. Ak chceme zvýšiť e, počet pracovných e, miest, e, tak vieme, že vlastne ten najdôležitejší faktor je faktor ľudskej síly. a zaťažili by sme najviac pracujúcich, mali by sme tieto hodnoty, tento ľudský faktor si viac ceniť. To znamená, že e, tu musíme daňové e, zaťaženie e, zmenšiť. Musíme nájsť ďalšie alternatívne cesty. A ak ich hľadáme, musíme si povedať, že tie peniaze musí prichádzať z iných zdrojov. Nechceme nikoho trestať. Chceme hľadať nové zdroje financovania. Chcem zdôrazniť trvalú udržateľnosť verejných financií financovanie musí byť efektívne, e, čo do najväčšej miery 100% efektivita e, neexistuje, ale e, už pred mnohými rokmi sme videli, že v súkromnom sektore sa toho dialo veľa, boli miňané peniaze, takže naozaj nie je tam perfektná efektivita v vynakladaní finančných prostriedkov vo verejnom sektore. Čo sa týka efektivity, podporujeme v plnej miere to, čo sa v texte uvádza. Áno, Európa by mala zohrávať e, úlohu lídra. Jedna európska krajina to všetko nemôže urobiť hovoriť, ale ide tu o kritickú masu. A teraz prejdeme k trhu, aj keď trh nie je e, v všemohúci. Ale trh pol, e, s pol miliónom obyvateľov sa môže postarať o trvalú udržateľnosť. Investície musia byť inteligentné, a to, e, teda o čo jednoduchšie to budeme robiť, o to lepšie to bude. Takže potrebujeme e, veci urobiť čo najjednoduchšie, ako je to možné. Implementovať e, daň e, na finančné transakcie, to je možno to najlepšie, čo sa môže urobiť v súvislosti s nákladmi. Ak to porovnáme s daňou z príjmu. Takže Daň z finančných transakcií, to sa dá urobiť veľmi ľahko a bolo by to jednoduché e, riešenie. Čo sa týka e, zdaňovania energetiky, Takéto zdaňovanie by sa mohlo použiť na financovanie také nejaké jednorazové investície. Potrebujeme uhlíkovú daň, aby sme mohli financovať e, investície, ktoré sú potrebné na odstránenie tejto dane. Takže použijeme príjmy z tejto dane na financovanie týchto investícií a potom tá daň už nebude potrebná. To sú dve logicky prepojené veci. Pokiaľ ide o tú inovatívnosť, myslím si, že prechod k steňavaniu právnických osôb k eh, také nejakej neúplne harmonizácii, ale väčšiemu zblíženiu. Toto by podľa mňa bolo súčasťou inovatívneho financovania. A potrebujeme to, pretože máme tu takúto daňovú súťaž, daňovú konkurenciu, ktorá nie je dobrá. Takže ideme sami proti sebe. Pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom, aj to je podľa mňa inovatívne, lebo sa to veľmi nerobí, ale nechcem veľmi zachádzať do detajlov. A ešte niekoľko takých všeobecnejších vecí. Poprvé, Nede iba o vyváženosť našich verejných financií. Ide o to, aby Európa, ja použijem toto slovo, a zelený často nepoužívajú, ale ide o konkurencieschopnosť Európskej únie. Pozrie sa na tie miliardy, ktoré Čína investuje už teraz. Už teraz obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia, elektromotory. Pozrite sa na to, ako sa aktivizujú. Chceme, aby predbehli Európu v týchto všetkých oblastiach? Chceme, aby Európa bola múzeom, alebo chceme, aby naopak išla vzorom? A ja by som bol za to, aby sme išli vzorom. Takže preto musíme byť inovatívni zo všetkých týchto dôvodov. Ešte jeden koncept, ktorý chcem načrtnúť. Často sa to cituje v parlamente a v tomto výbore. Hovorí sa o rovnakých podmienkach pre všetkých. Tieto, drahí priatelia, neexistujú. Neexistujú rovnaké podmienky pre všetkých, ani nebudú existovať, kým budeme mať e, globálnu správu veci. Toto vidí aj malé dieťa. Rovnaké podmienky sú skrátka ilúziou. Znamenalo by to štandardy e, sociálneho zabezpečenia ako Čína. A ja nechcem takéto rovnaké podmienky pre všetkých na takomto základe. Takže Chceme, aby Európa bola sociálnou trhovou ekonomikou. A my sme išli vzorom, nečakali sme na ostatných a chceme, aby Európa bola v tej prvej línii, pokiaľ ide o prechod k neuhlíkovej ekonomike, tak musíme ísť vzorom. Musím, nesmieme sa báť, nesmieme sa zdráhať. A ešte ďalšia vec, otázka, či to zaplatia občania. Toto je samozrejme kritická otázka ide o dve veci. Poprvé, spravodlivosť. Nede o to, či budú platiť alebo nie, oni budú platiť a budú platiť veľa. Ide o náklady tejto kasino ekonomiky. My platíme, z toho musíme vychádzať. My ako poslanci neplatíme až tak veľa. My nie sme tí, ktorých to postihuje najviac. Takže všetci občania platia a platia veľa. Takže otázka znie, môže táto platba byť ferovejšia, môže byť efektívnejšia? Takže znova, daňová spravodlivosť, toto je kľúčová otázka, ide o daňovú progresivitu, ide o zdaňovanie tých správnych vecí a zdaňovanie finančného sektora, e, ktorý mal obrovské zisky, obrovské zisky, zisky hoci nepridával veľmi hodnotu, skôr z ekonomiky hodnotu sťahoval. Takže toto nie je ani tak trest, ale je to otázka spravodlivosti, takéto zdaňovanie. A ešte druhá vec, a o to ide, ide o tú efektívnosť. Myslím si, že občania radi zaplatia, keď dostanú za tie peniaze určitú hodnotu, keď bude dobré vzdelávanie, keď bude dobrá infraštruktúra, keď bude konkurenceschopné hospodárstvo. V takom prípade budú spokojne platiť. Iba keď toto poskytneme. Môžeme to zlepšiť? Môžeme zlepšiť verejné služby, e, verejnú správu? Áno, môžeme. A to sú veci, ktoré idú ruka v ruke. A keď hovoríme o správe hospodárskych záležitostí, nesmieme klásť dôraz iba na rozumné vydávanie prostriedkov. Nie, musíme aj rozumne získavať príjmy. A ešte na záver spomenul som, teraz zabudol som spomenúť e, spravodajstvo, predkladanie správ z jednotliv- zo strany jednotlivých krajín. Áno, toto je potrebné. Chceme, aby každý e, vlastne takýmto spôsobom prispel. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Áno, za každú krajinu Eh, spravodajstvo v každej správe, to sa mi veľmi páči. Arlín ako ďalšia. Ďakujem pekne, veľa vecí už tu oznelo. Chcem poďakovať spravodajkyni za pracovný dokument, pogratulovať jej, už tu myslím oznelo, že je to otázka ktorá rozprúdi obrovskú debatu v parlamente. Už to tuším máme e, k uzneseniu výboru e, pre rozpočet. E, k tomuto máme tu rozhodnutie, alebo teda dokument z výboru pre krízu, takže je naozaj na nás teraz, aby sme sa pozali na tieto modality, ako by to celé mohlo fungovať. Ja súhlasím s Ole Schmidtom v tom, že princíp znečiteľ platí, musí platiť Nesmieme zabúdať na to, že inovatívne financovanie, ktoré využíval finančný systém, nás dostal do krízy a teraz to musí zaplatiť daňový poplatník. Takže tí, eh, čo spôsobili krízu, sú teraz jediní, ktorí v, reci, v, rec, ktorí v recesii aj eh, zarábajú eh, s masívnou podporou z peňažení daných poplatníkov. Tak toto je. Nenímajme to, prosím, ako nejaké sankcionovanie, ako nejakú, nejaký trest. Nie, len prinútime finančný sektor, aby prevzal svoju zodpovednosti za svoju činnosť v rámci ekonomiky. Takže Mali by sme si uvedomiť toto všetko v našom výbore a to vyplatenie, e, ktoré e, zafinancoval daňový e, daňový poplatník, že toto bolo oveľa vyššie než tie dane, z príjmov bank, ktoré teraz plynú do štátnych rozpočtov. E, takže je hlúposť vlievať do finančného sektora viac prostriedkov, než tento vyprodukuje. Takže oni musia prevziať svoj diel zodpovednosti za náležité riadenie svojich operácií. A tiež si musíme uvedomiť, že v Európe máme potrebu byť konkurencieschopný medzinárodne, takže musíme naozaj prijať, prijať uh, odvážne e, kroky e, na jednej strane aby ten sektor prevzal zodpovednosť, ale aby zároveň nestratil na konkurencieschopnosti. Teším sa, že spravodajkyňa sa venovala nielen e, dania v oblasti energetiky, ale aj v oblasti rozvojovej pomoci. To teší hlavne kolegov, ktorí pôsobia aj vo výbore DV. Musíme mať zodpovedný sektor finančných e, e, služieb. Keby sme taký mali, tak by sme nemuseli hľadať nejaké dodatočné zdroje na financovanie tretieho sveta. Išlo by to samo od seba. Pozrime sa na to, ako finančný sektor spôsoboval e, rôzne problémy v, treť, v krajinách tretieho sveta, napríklad špekulácie na Mm, burzách s rôznymi komoditami. Takže aj tu znova ten pojem zodpovednosti v sektore, on tú svoju plnosť vníma často len veľmi úzko, ale potrebné, aby ju vnímal v širších súvislostiach, aj v súvislosti s rozvojovým svetom. Pán Lambert hovoril o tom, čo chcú naši občania. Je jasné, že verejnosť e, tejto rozpráve je už ďalej. A myslím si, že musíme povedať, že ich to stojí dvakrát toľko, pretože od nich žiadame, aby podporili, aby e, vykúpili finančný sektor, ale zároveň od nich chceme, aby sporili, aby sami robili škrty. Toto všetko e, je dôsledkom krízy, recesie, ktoré sa nachádzame a nesúhlasím s tými, ktorí tvrdia, že finančné inštitúcie s tým nič nemajú spoločné. Takže poplatník uh, musí platiť dvakrát a občania sa zasadzujú, vidíme tie rôzne kampane zasadzujú za to, aby sme zaviedli nejaké inovačné, aby sme zaviedli nejaké daňovacie mechanizmy na inovatívne e, finančné služby. A tiež vyzývam kolegov, buďme prosím obozretní, vy ste viacerí spomínali, že sú tu rôzne medzery. Uh, musíme dávať pozor na tie členské štáty, e, ktoré robia také rôzne PR aktivity, hovoria, že sú za nejaké zdanenie finančných e, transakcií. My vo výbore Ekon musíme naozaj byť úprimní. E, nemá zmysel, aby sa objavila situácia podobná ako v Veľkej Británii. Máme bankové poplatky, ale zároveň znížili bankám e, dane, takže výsledok z toho je záporný, vôbec nie plusový. Takže musíme dávať pozor na to, aby pravá ruka e, a ľavá ruka robili rovnaké veci. Verejnosť to vníma, nie sú hlúpi. Oni vnímajú, keď jednou rukou berieme a druhou rukou dávame. Dobre to vidia. A takéto PR, kde tvrdíme, no pozrite sa, čo všetko robíme, e, zdaňujeme finančný sektor, ale naopak im tie prostriedky potom zadnými dvierkami znova vraciame. E, tomuto sa musíme vyhnúť, ale inak úplne súhlasím s tým, ako spravodajkyňa uchopila túto tému a myslím, že tento výbor e, musí byť veľmi rigorózny, pokiaľ ide o stanovenie tých možností tak, aby sme zodpovedne viedli e, túto diskusiu, aby sme reagovali na to, čo chce verejnosť, čo chcú daňoví poplatníci, znamená e, väčšia zodpoved, to znamená väčšia zodpovednosť v bankovom sektore. Ďakujem. Ďakujem, Marlin. teraz, Arlin, teraz Pervonš. Um, merci. Beaucoup Ďakujem. Veľa vecí, ktoré som chcela povedať, povedal už pán Lambera ďalší, tak budem veľmi stručná, ale správa Anny Podimatia. Ďakujem jej za jej prácu. E, je zaujímavá, obrovská zároveň táto správa, pretože otázka inovatívneho financovania to pokrýva vlastne celú daňovú otázku, pretože v daňových otázkach rozvoj v EÚ, e, aj napríklad pokiaľ ide o DPH, Všetko vlastne bude závi- závisieť od inovácií vzhľadom na rozvoj tých víziev v daňových otázkach. Koľko dokumentov je na stole, to jasne ukazuje, že to inovatívne financovanie by sa nemalo týkať len e, fiškálnych otázok, ale celej schopnosti financovať potreby EO. Prečo dnes, teraz potrebujeme túto diskusiu? Preto, pretože zadlženie verejné aj súkromné zadlženie e, sťažuje financovanie verejných aj súkromných investícií, ktoré potrebujeme, aby sme čelili výzvam, ktoré stoja pred nami. Je to takéto jednoduché. Tie výzvy, ktoré sú pred nami, sú dlhodobé investície, ktoré by nám umožnili zmeniť náš spôsob života, vytvárať pracovné miesta a tiež pomáhať obyvateľstvu. A to nemôžeme urobiť len s tými peniazmi, ktoré máme v hotovosti v dispozícii. A tiež otázka, na čo je vlastne fiškálna politika, daňová otázka. Má dvojaký cieľ. Poprvé, získať financovanie pre potrebné investície a teda spoločnosť alebo teda e, samozprávy ich potom spravuje a potom aj sociálna redistribúcia a tento bod je podľa, podľa mňa rozhodujúci aj v tejto správe, pretože niekedy mám pocit, že v EÚ je to tabu téma, o ktorej nikdy nechceme rozprávať. A v celých tých návrhoch, ktoré robíme, tak by sme ich mali zaorientovať z tých dvoch cieľov alebo perspektív daňovej politiky pokiaľ ide o daňovú politiku pre pracovné miesta a tak ďalej, ale týka sa to aj tej sociálnej redistribúcie. A to najvýkonnejšie a najinovatívnejšie financovanie vzhľadom na tieto dva cíle, tak to je jednoznačne zdanenie finančných transakcií. To, čo sa v Klincovej správe schválilo, bolo niečo ambicioznejšie, pretože tam hovoríme, že ho môžeme realizovať ako prvý krok v EÚ. A to by sme mali zachytiť aj v tejto správe. A keď sme <laughs> pohovorili o daní z finančných transakcií, nesmieme zabúdať v niektorých e, hlavných mestách sa predsedové vlád zhodnú, ale keď potom prídu do rady, tak nikto nesúhlasí. Takže vidíme, že je to politická diskusia. A potom tu máme ešte aktérov finančných trhov, tí samozrejme veľmi nechcú, pretože sa schovávajú za technické detaily. A táto situácia by nás mala viesť k tomu, aby sme ich vyzvali k tomu, že nemôžete e, na jednej strane e, odmietať zvyšovanie vlastných e, zdrojov. Sú tu peniaze a tie musíme zmobilizovať, aby boli užitočné, aby sa financovala ekonomika. Takýto dialog musíme viesť. A za tým je diskusia, ktorú tiež musíme viesť, ale nesmieme ísť k tomu veľmi rýchlo. Ale čo urobiť s takýmito peniazmi, ktoré získame z, z dane z finančných transakcií? keď to bolo v čase Tobinovej dane, že či to má ísť len na rozvojovú pomoc, alebo či e, aby sme získali podporu členských štátov, aby sa to dostalo aj do členských štátov, alebo či máme viacej privilegovať investície, ktoré by sa mali robiť na európskej úrovni. Všetky tieto možnosti sú teraz na stole, treba sa im venovať. Ja mám samozrejme môj môj osobná prefer- moja osobná preferencia je, aby to bolo financovanie európskeho rozpočtu a tak ďalej. Potom tá uhlíková daň alebo ekologická možnosť a tak ďalej. Ja som veľmi za ňu, pretože by priniesla taký mechanizmus cien, ktorý by umožnil plniť naše ciele zníženia energetickej závislosti a lepšie by sme bojovali aj proti globálnemu oteplovaniu ale keď položíme otázku takto, tak potom nesplňame jeden z tých dvoch cieľov daňovej politiky a to je tá sociálna redistribúcia alebo prerozdelenie sociálnej spravodlivosti. A na to by sme mali odpovedať tak, že by sme dodali jeden pilier. V klincovej správe som ho takto nazvala, hoci tam neostal. A to je pojem akéhosi energetického štítu alebo ochrany pretože ak máme daňovú politiku, ktorá by mala byť environmentálna, uhlíková alebo ako chcete, tak ona bude mať perverzný dôsledok na tých najskromnejších, najchudobnejších, pretože sú to rozpočty práve týchto ľudí, kde E, bývanie a doprava e, predstavujú najväčšie percento z ich príjmov a oni budú priamo postihnutí navýšením daní v tejto oblasti. Ešte dve slova. Teším sa, že v správe pani Podimata otázka euroobligácií je takto e, nastolená, pretože práve toto je moment, kedy by sme to mali využiť A tiež súhlasím s Filipom Lambertom, že keďže ide o harmonizáciu daňových základov a zdanenia spoločnosti, no tak zatiaľ nemôžeme ísť ďalej. Komisia to niekedy chce schovať do šuflíka, ale my túto tému musíme jednoducho stále naspäť nastolovať. A ešte revízia smernice o daňovej politike alebo zdanení e, úspor. Aj tam môžu byť zavedené inovatívne mechanizmy, napríklad e, tak ako sme hlasovali počas posledného mandátu, e, že aj túto možnosť aby sme mali mať v tom zozname inovatívnych mechanizmov. Áno, na zozname je ešte niekoľko rečníkov. Udo, Leonardo, Antolín a tak ďalej. Ak sa nikto ďalej nechce vyjadriť, tak uzavriem zoznám. Tak niečo by mohol povedať aj zástupca komisie. Ďakujem. Po tom, čo tu už bolo povedané, sa sústredím na niekoľko bodov, pokiaľ tie údaje, ktoré poznám, sú korektné. Potom Európska únia v členských e, štátoch má 20 až 30, teda 20 až 30 HDP e, poskytla e, v rámci záchrany bank, čiže 20 až 30 hrubého, sociál, hrubého národného produktu, teda nie štátneho rozpočtu. To sú finančné prostriedky, ktoré už boli zo 16 skutočne vynaložené, pokiaľ sú moje údaje správne, čiže 16 v priemere eh, z HDP. Eh, Otázka teda nestojí tak, či niekto má byť potrestaný alebo nie. Otázka znie, ako dlho chceme očakávať vôbec od eh, daňových poplatníkov, že budú financovať túto krízu. A ďalšia otázka je, kto bude financovať krízu nasledujúcu, ktorá príde. A milý eh, kolega, keď eh, ideme do našich volebných obvodov, potom určite aj vy, aj ja, musíme vysvetľovať rôzne otázky dnes ráno, keď ste si kúpili croissant alebo kávu či e, čaj, alebo keď idete jesť e, do kantíny, prečo musíte platiť DPH e, za tie potraviny, ktoré si kúpite za tú kávu, ktorú si kúpite. A prečo napríklad tí, ktorí v automatizovaných postupoch rýchlymi transakciami zarobia milióny eur tým, že nakupujú a predávajú a hýbu neskutočne ročnými e, obrovskými prostriedkami. Prečo títo žiadnu DPH platiť nemusia? Takže poďme mm, medzi našich voličov a uvidíme, čo si myslia, či si myslia, že je spravodlivé, že musíte platiť DPH za e, kávu alebo za to, že sa najete v kantíne, ale e, neplatí sa DPH na miliardové obnosy finančných transakcií. A takéto diskusie musíme viesť. Nevedím ich, pretože konečne máme zase dobrú tému, máme veľa dobrých tém. Musíme viesť diskusiu, kto zaplatí nasledujúcu krízu a kto zaplatí krízu túto, ktorá ešte stále nie je celkom zaplatená. To sú jednoduché otázky, ktoré zaujímajú mnohých ľudí. Som presvedčený, že to skutočne zaujíma mnoho ľudí, najmä v Európskej únii. Kolega Lambert e, e, sa e, teda nastolil otázku, či musíme prevziať líderskú úlohu. Kolega, áno, ale môžem ti povedať eh, aj, ako to dopadne. Dopadne to tak, že rada eh, sa vráti z medzinárodných stretnutí, komisia sa vráti z medzinárodných eh, stretnutí a oznámia nám, že hm, tam vládla zlá atmosféra, ostatní nechcú, je to veľmi komplikované, sme v extrémnej situácii, nevieme, čo sa udeje, čo sa má stať, potrebujeme ďalšiu štúdiu, ktorá zistí, prečo to nie je také zlé, keď nič neurobíme. Čiže takéto diskusie určite prídu. Milí kolegovia, musím vám povedať, že toho mám dosť. Už takéto diskusie viesť nechcem. Myslím si, že keď e, tento výbor má dobrú mienku sám o sebe, o svoje práci a keď chce predstúpiť pred občana a poskytnúť správy o svojej činnosti, že by sme mali všetci povedať, a to nie len moja politická skupina, ale všetci, Mali by sme povedať nie, s takýmto postupom nie sme spokojní, náš mandát od voliča je iný. Áno, som za to, aby Európa prevzala líderskú úrohu. Ja som za to, aby Európa ukázala, že má dostatok inteligencie, techniky, odvahy zaoberať sa touto otázkou. Podporuje, potrebujeme podporu všetkých politických skupín v parlamente. Prosím, spolupracujte aj vy na správe kolegyne Podimata. Je naozaj zaujímavé vidieť, kto má záujem o túto problematiku, kto nie. Prosím, spolupracujte, teda buďte konštruktívni, pomôžte parlamentu, e, aby sa dopracoval k úspechu, pretože to si želajú naši voliči. Ďakujem. Lenardo má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že budem veľmi stručný a spravodajkyňa má skutočne vynikajúci prístup a mnohé z vecí, o ktorých som presvedčený, už boli povedané. Jedna otázka v súvislosti e, s vášnivým udovým vystúpením, ktoré bolo zároveň aj veľmi užitočné a účinné. 11. a 12. ak si dobre spomínam, oktobra bude e, summit G20. Otázka, s akým mandátom Európska komisia a európske vlády, ktoré sa zúčastnia tohto summitu, budú prítomní a ako budú rozprávať o týchto témach inovatívne financovanie a predovšetkým, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií. Pýtam sa to preto, pretože aspoň podľa môjho názoru zdá sa, že hlavne v súvislosti s touto daňou všetci sa schovávajú za akési alibi. Áno, sú, povieme, áno, my súhlasíme, ale tí ostatní nesúhlasia. Buď sa to urobí globálne, alebo sa to nemôže urobiť vôbec. A ja tu kladiem otázku môže Európsky parlament, tento náš parlamentný výbor, na základe doterajšej diskusie počas tohto volebného obdobia a na základe tohto dokumentu, ktorý dnes máme, mohli by sme stanoviť mandát alebo nejakým spôsobom dať orientáciu komisii a našim E, šéfom vlád, aby sa komisia zaviazala, aby sa zaviazila, zaviazala k tomu, aby splnila ten cieľ inovatívneho financovania a aby sa realizovala aj tá daň z finančných transakcií a to na celosvetovej úrovni. To by bolo východisko. A ešte na záver. Udo spomenul jeden aspekt, ktorý je podľa mňa dôležitý a všetkých sa nás týka. Vieme, že finančné trhy konajú rýchlejšie ako my, sú oveľa hybkejší a akú odpoveď môžeme dať na také fenomény, ktoré sa stále zväčšujú light frequency trading a podobne. Sú to také tie transakcie časti, častej frekvencie. Aj my by sme mali ísť vpred, pridať a ísť tým smerom inovatívneho financovania, aby finančné trhy fungovali lepšie než doteraz. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz Antolín má slovo. Veľmi stručne gratulujem spravodajkyni. Je to veľmi vhodná správa z troch veľkých dôvodov. Kríza, ekonomické riadenie, druhý a tretí dôvod potreby otvorenej a globálnej ekonomiky. Pokiaľ ide o krízu, ja si myslím, že základný dôvod je elementálny. V tejto kríze sa ukázalo, že počas dlhej etape len málo ľudí alebo málo entit ostalo s obrovskými ziskami, ostatní nie. Takže v tejto situácii je potrebné zareagovať na regulačnej úrovni, aj dohľadnej úrovni, ale potrebujeme aj fiškálnu reguláciu, potrebujeme systém, kde sa samozrejme budú zo systémového hľadiska vytvárať zisky, ale aby tam boli aj záruky, aby tam boli štruktúry, aby tam boli pravidlá a aby tam neboli len tí, ktorí budú mať zisky a nebudú z toho nejakým spôsobom platiť. Takže na to treba odpovedať na tú krízu. A po druhé, hovoríme o ekonomickom riadení a toto ekonomické riadenie to nie je len systém pravidiel, ale tieto pravidlá bez pochyby e, musia ísť aj s orgánmi, e, s metódami a cieľami. A tu sa musíme zhodnúť na prostriedkoch a v súčasnosti v Európe vidíme, že náklady nedostatku jednoty je, sú veľmi vysoké aj z hľadiska politického aj ekonomického a to je rozhodujúce a tiež si musíme položiť otázku, či fungovanie vnútorného trhu môže pokračovať eh, s tým, keď nemáme tú daňovú harmonizáciu. A to sú podľa mňa fundamentálne otázky. A na záver, mali by sme byť schopní umiestniť náš fiškálny systém do globálnej otvorenej ekonomiky. Urobili sme už veľké zmeny, my sa musíme na ne adaptovať. Je jasné, že finančný systém by mal podporovať reálne transakcie, tak tento finančný systém treba zdaniť, ale keď tento finančný systém má mať svoju autonómnosť, tak prečo by sme produkty e, neboli e, ne, priamo nezdanili. Ja si myslím, že to je dôležité, ale ak chceme otvorenú ekonomiku, musíme zaistiť, že to zdanenie a tie náklady nepadnú znovu na prácu, sa nezdaní práca. Nemôžeme súhlasiť s fiškálnou arbitrážou, pretože z globálnej úlohy, z globálneho hľadiska to nebude fungovať a je to jasné, preto potrebujeme aj na tieto ciele nové finančné zdroje. Preto je táto správa veľmi dôležitá kvôli kríze, kvôli ekonomickému riadeniu, pretože sa zmenili ekonomické výzvy a kvôli týmto výzvam potrebujeme aj nový adaptovaný fiskálny systém. Thank you. Um, as I indicated... Ďakujem pekne, ako som už povedala. Máme tu zástupcu komisie. Toto uznesenie prešlo v marci. Požiadali sme o dopadovú štúdiu, tak by som teraz poprosila komisiu, aby nám povedala, aká je aktuálna situácia, ale prosím, nehovorte príliš dlho, aby ešte aj pani Podimata mohla reagovať na to, čo tu odznelo zo strany kolegov. Ďakujem, pani predsednička prvom rade chcem zdôrazniť, že služby oddelenia komisie sú veľmi aktívne, pokiaľ ide o tieto inovatívne nástroje financovania. My na tom naozaj tvrdo pracujeme a chcem len pripomenúť, že komisia avizovala oznámenie na koniec tohto mesiaca, oznámenie o tejto problematike, takže v tom oznámení sa dozviete viac. Ďakujem pekne. Ani, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom aj všetkým tým, ktorí vystúpili v tejto diskusii, pretože mám pocit, že táto diskusia bola veľmi konštruktívna, rovnako ako návrhy, ktoré sme si vypočuli. Je jasné, že hovoríme o téme, ktorá vyvoláva rôzne stanoviská a názory. A to sme len na začiatku takejto diskusie. Myslím, že by sme mali vychádzať z toho spoločného základu, ktorý existuje, ako som to povedala v úvode, a ktorý okomentovali aj ostatní kolegovia. Tá dnešná výmena názorov k týmto inovatívnym mechanizmom financovania a hľadanie nových zdrojov financovania veľkých európskych a svetových cieľov. To je niečo, čo je potrebné a myslím, že všetci to uznávame navyše. To súvisí s diskusiou o ekonomickom riadení a súvisí tiež s úsilím, ktoré realizujeme v EÚ, aby sme dosiahli pravidlá dohľadu finančného systému a to tak, aby fungoval. Mám zo pár komentárov. Poprvé, vieme, že za každým, keď sa diskutuje o otázke zdanenia na európskej úrovni, tak sa zjavia radikálne rozdielne názory. Ale v skutočnosti si myslím, že môžeme hovoriť o užšej spolupráci, aby sa vytvorilo ekonomické riadenie v EÚ bez toho, že by sme sa venovali téme daní. Ale nemyslím si, že by to bolo možné, pretože by sme tam nechali konceptuálne prázdno, ktoré by nám potom spôsobilo problémy. A je konečne čas, aby sme pristúpili k harmonizácii, aby sme hovorili o európskych daniach, teda o príjmoch, ktoré nám umožnia v zložitých okolnostiach, ako je napríklad súčasná situácia, krízová situácia, tak aby nám toto umožnilo, že napriek e, škrtom v národných rozpočtoch, aby sme mohli pokojnejší. Nikto samozrejme nespochybňuje vlastné zdroje e, rozpočtu EÚ. Žiadny členských štátov EÚ pri diskusii o novom finančnom rámci nie je proti tomu, aby e, zvýšil e, svoj príspevok do európskeho rozpočtu. Nie, ale navrhujú sa veľmi ambiciózne projekty, niektoré sú aj v stratégii Európa 2020. Je tam aj téma financovania environmentálnych cieľov a tak ďalej. Tiež sa snažíme oživiť európske hospodárstvo, chceme vytvoriť nové pracovné miesta, ale e, je tu veľká neznáma. Ako zafinancujeme tieto ambiciózne projekty? A tu prichádza v tomto momente táto diskusia o zdrojoch z inovatívneho financovania. Ako mnohí kolegovia povedali, nejde len o zdanenie finančného a úverového systému nie. Je pravda, že budeme hovoriť aj o euroobligáciách, aj to je veľmi dôležité, hoci ja som v úvode tento bod nespomenula. Aj na túto tému treba okamžite odpovedať. Teda potrebujeme inovatívne nástroje. Nič z toho, čo hovorím, nie je ani zvláštne, ani podozrivé týchto nástrojoch inovatívneho financovania je všetko jasné a že by nemali predstavovať žiadny problém. Nové dane. No dobre. Čo chceme dosiahnuť? Chceme vytvoriť také okolnosti, také podmienky, aby e, tí, ktorí doteraz nemuseli dane platiť, aby prispievali do verejných e, e, rozpočtov. Je pravda, že v súčasnosti firmy, a podniky, pardon, firmy, podniky a občania sú tí, ktorí platia najviac, ktorí sú najviac daňovo zaťažení a finančný sektor sa doteraz istým spôsobom ostal mimo tohto zdanenia. My sa vôbec nechceme nejakým spôsobom mstiť ale za posledné desaťročie na základe štúdií, ktoré sa publikovali, tak objem finančných transakcií akéhokoľvek druhu sa zvýšil a to obrovským spôsobom a predstavuje 70 celosvetového HDP. A toto obrovské navýšenie finančných transakcií, ako sa odrazilo v našej ekonomike? Ako? ono? Nijako. Takže tu nejde o to, aby sme viacej zaťažili daňami tých, ktorí už do tohto systému prispievajú a rozhodne nie za súčasných okolností. Ide o to, aby sme získali tie fondy, ktoré potrebujeme, a to spravodlivejšie než doteraz. Ďakujem pekne. Rozpráva bola veľmi zaujímavá. Teším sa, že sme na to mali dostatok času. 9. novembra sa budeme venovať návrhu správy. 12. novembra by mala byť lehota na pozmeňovacie návrhy. 13. novembra budeme o tom hovoriť a potom ešte 24. januára. Hlasovať by sa malo v ECOIN 25. januára a na plénum by to malo prísť na 2. februárovej plenárke. Toto je teda harmonogram správe pani Podimata. Ďakujem pekne a vidíme sa dnes popoludní.